l'organisation. Good afternoon, everybody. Príjemné popoludne všetkým. Thank you very much for coming at this. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na túto konferenciu na vysokej úrovni o e, riadení migrácie, ktorú organizuje Európsky parlament deň pred zasadnutím Európskej rady. Chcel by som sa poďakovať najskôr našim hosťom, predovšetkým predsedovi Európskej komisie. V tejto veci panuje veľmi dobrá spolupráca medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Dnes je možné hovoriť všetkými európskymi jazykmi, máme k dispozícii tlmočenie. Budem hovoriť svojim materinským jazykom. Ďakujem pekne všetkým, že ste tak početní sem prišli na túto diskusiu. Dátum konania sa tohto stretnutia nie je náhodne zvolený, pretože je to deň ktorý nasleduje pod ním medzinárodom dni uteč- e, pre utečencov, ktorý bol včera a deň pred e, konaním samitu, ktorý by mohol naznačiť e, zmenu v orientácii európskej politiky pre migráciu. Tieto, d- týchto pol roka predsedníctva Európskeho parlamentu, ako som sa už vyjadril, budem venovať tomu, aby som prekonal tie rozdiely medzi občanmi a inštitúciami, ten rozkol, tú priepasť. A preto potrebujem naozaj jasným a silným hlasom Európskeho parlamentu sa vyjadriť pred vyše 700 zástupcami európskeho ľudu. Dnes tu nemáme len zástupcov európskych inštitúcií a takisto rôznych vlád, zástupcov Afriky, medzinárodných agentúr aj ďalších krajín, ale aj ďalších e, aktérov, ktorí budú súčasťou riešenia tohto problému miestnych orgánov, odborov, pobrežných stráží, finančných stráží. Jeden z ich zastupcov tu bude dnes e, aj vystupovať e, z Talianska, ďalej stavných strážnych jednotiek, takisto aj organizácie ochraňujúce práva detí, Všetkým vám chcem poďakovať. Chcem poďakovať Európskomu parlamentu za ten záväzok, za to nasadenie každý deň bojovať v tejto oblasti. Chceme to jasne a silne znova zopakovať, aby sme spojili váš a náš hlas a aby sme zdôraznili aj pred hlavami štátov a vláda, že zajtra a pozajtra, keď sa budú stretávať, aby sa venovali otázke imigrácie s veľkou vážnosťou. Nemôžeme strácať čas, pretože treba reagovať. A to rýchlo a veľmi rozhodne. A teda musím povedať, že situácia nie je ľahká. Občania žiadajú, aby sme konali ako Európania, aby sme vyriešili tieto problémy. A a žiadajú od inštitúcií, aby čo najnajliehavejšie zareagovali voči problémom spojeným s imigráciou, s bojom proti terorizmom a takisto aj s nezamestnanosťou mladých. My nemôžeme, pokiaľ ide o finančnú stráž, ponechať situáciu v takomto stave. Táto situácia sa neustále zhoršuje. Zoberme si ešte aj vojnu v Sýrii a takisto situáciu na Blízkom východe, v subsaharskej Afrike. V ďalšie štáty v Afrike majú vážne ťažkosti a preto sme veľmi šťastní, že tu máme medzi nami premiéra Líbie, ktorému chcem poďakovať za to, že je tu s nami prítomný a že nám môže porozprávať, ako veľmi ťažké je vyriešiť aj vnútorné problémy v rámci rôznych eh, členských štátov, rôznych štátov, aj v rámci Afriky. Chceme povedať, že budeme naďalej bojovať proti obchodovaniu s ľudským mesom, so ženami, s deťmi, proti kriminálnym organizáciám, ktoré zneužívajú ne- šťastnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú tak eh, ženy ako aj deti ktorí sa snažia prežiť vo svojich krajinách, ale potom utekajú odtiaľ, pretože v rámci toho, čo sa teraz deje a nezabudujeme aj na klimatické zmeny, kde sa úrodná pôda mení na púšť, snažia sa zabezpečiť lepší život pre svoje deti, alebo sú tam kmeňové vojny. A tisícky ľudí utekajú zo z juhu na sever, pretože už stračili nádej, že sa niečo zmeníte. Nechceme, aby zúrivosť eh, zvíťazila nad nádejou. Chceme pred našimi spoluobčanmi sa vyjadriť jasne tým spôsobom, že Európa, aj keď, sa sna- aj keď vyzerá, že je slába a že nemá dostatok riešení, je pevná. Napriek tomu, že je na ňu utočené zo strany populistov, ktorí ktorej sa snažia šíriť strach a obavy tým sloganom, ktorí používajú, že treba rozbiť múry, dvere a tak ďalej. Nie, my, európsky občania, musíme nájsť na to konkrétne riešenia. Aj tým, že sa budeme snažiť viacej investovať do tohto boja. Jasne som to povedal. Nie v konkrétnych e, sektoroch e, nášho hospodárstva, aby, ale aj tam, aby budúci rozpočet Európskej únie bol naozaj na úrovni aby sme mohli investovať eh, do naliehavých otázok spojených eh, s imigráciou. To nie je len problém eh, verejného poriadku, je to politicky zásadný problém, ktorému sa musia venovať a čeliť európske inštitúcie. Európsky parlament spoločne s Európskou komisiou sa snaží nasadzovať všetko svoje úsilie na to, aby čo najlepšie vyriešil tieto problémy, problémy utečencov, ktoré na jednej strane predstavajú veľkú časť eh, imigračných problémov, straty na životoch, eh, naše základné hodnoty. Toto sú zásadné otázky, ktoré musíme jasne riešiť v rámci boja proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi. Preto aj otázka utečenenstva je veľmi dôležitá. Za posledných 5 rokov Európska inštitúcia mala má za sebou 2,5 milióna žiadostí o azyl v rámci súčasného právneho poriadku Taliansko alebo Grécko, to sú krajiny prvého príchodu, musia zvládať väčšiu časť týchto žiadostí. A je to naozaj nespravodlivé, aby sme takýto malý počet štátov nechali bojovať a boriť sa s tým samých, pokiaľ ide aj o záchranu životov na mori. Toto nie je tá správna Európa, ktorú chceli dosiahnuť naši otcovia, zakladatelia. Solidarita je základom nášho života nášho fungovania a bolo by nespravodlivé, keby sme túto nespravodlivosť takto diskriminačne hádzali na plecia len dvom krajinám. Pokiaľ ide Európska komisia, za to chcem poďakovať Ježanovi Klodovi Junkorovi, že tu je prítomný, ktorý predložil naozaj odvážnu a hlbokovú reformu v tejto oblasti. A takisto aj výbor pre ľudské práva pracuje na tejto správe, aby tento azylový systém bol čo najflexibilnejší, najúčinnejší. V, do konca roku, do konca tohto roku bude predložený tento návrh aj na hlasovanie v plenárke. E, štáty nemôžu len bojovať s tým samé. Musíme pracovať spoločne ešte viacej, aby sme zabezpečili dodržiavania týchto pravidel. Ja som veľmi ocenil jasný postoj Európskej komisie v tejto otázke, ktorá minulý týždeň otvorila postup pre nekonanie voči niektorým krajinám, ktoré nerešpektujú prijatú dohodu. A tieto sankcie pripomenú týmto štátom, že dohady musia byť dodržané. Už akýkoľvek štát to je. Solidarita sa musí ukázať v reáli a je potrebné ju ukázať aj iným. Ja dúfam, že otvorenie pre, no, tohto postupu pre nekonanie vyrieši čas týchto problémov, pretože nikdy som nebol vášnivý obhajca tohto postupu, ale pokiaľ ide o nekonanie, tak nemôžeme to ponechať len tak. Musí sa konať, musia sa dodržiavať dohody a je potrebné, aby Európska komisia konala a donútila jednotlivé štáty, aby konali spoločne s Žanom Klodom Junckerom. Vy ste veľkou väčšinou odhlasovali dokument v tomto zmysle, aby všetky štáty dodržiavali tieto pravidlá. A preto komisia nebude sama v tomto odhodlaní. Myslím, že to musí byť pre všetkých jasné, že európske inštitúcie robia všetko preto, aby všetky členské štáty dodržiavali pravidlá, hlavne tie, ktoré svoje záväzky neplnia. Musíme to povedať jasne. Samozrejme, problémy na vonkajších hraniciach nie sú jednoduché a pohraničné štáty oveľa viac trpia ako iné štáty. Majú najväčšie bremeno, na ktoré na nich páda práve prílevom utečencov. A toto sa netýka len Rumúnska, Bulharska, Malty, Španielska, Talianska, Grécka, Francúzska, Portugalska. Vonkajšia hranica musí byť lepšie chránená. A my sme to vždy podporovali aby Európska únia v aj očiach Európskej komisie bola silnejšie bránená. Je to jasný signál týmto pohraničným štátom, že Európa ich nenechá s týmto bremenom samých. Toto je postup, ktorý by sme mali dodržiavať a pokračovať v ňom, aby sme využívali všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Vrátanie satelitných systémov Galileo, Kopernika, pretože tie môžu byť veľmi užitočné v tomto zmysle. V týchto operáciách pohraničnej stráže musíme posilniť takisto aj vnútorné hranice vonkajšie silnejšie hranice, to znamená, že štyri hlavné slobody môžu byť naďalej bránené. Musíme posilniť vonkajšie hranice, nielen interné. Európskej únie, pretože keď sa uzavrieme v rámci našich štátov, to nebude znamenať, že by sme posilnili sa proti boju eh, s pristahovalectvom, ale že zatvárame oči pred eh, hľadaním riešení. Preto musíme ísť ďalej. Musíme sa zamyslieť nad tým, e, ako toto všetko ošetriť, aby sme neurobili vážne chyby. A potom, drahý Jean-Claude a ďalší drahí kolegovia, drahí hostia, myslím, že toto je ozajstná stratégia, ktorú by sme, ktoré by sme sa mali venovať. Stratégii pre Afriku, pretože Afrika musí byť jedna z našich hlavných priorit. Priorit Európskej únie v tých nasledujúcich rokoch. Ja absolútne súhlasím s návrhom komisie, aby sme investovali oveľa viacej už e, do toho balíčka, ktorý bol predložený zo strany komisára Mimicu, aby sme k 40 miliardám eur pridali ďalšie investície v Líbii, to sa zvýšilo z 200 na 400 miliónov eur a že by sme mali urobiť ešte viacej. Myslím si, že budúci európsky rozpočet nám to umožní s, plným podp- s plnou podporou parlamentu, tak ako navrhne Európska komisia, by mal byť navýšený. Musíme to zabezpečiť takto, pretože to je jediná možnosť, ktorú máme, aby sme mohli podporiť hospodársky rast, aby sme mohli bojovať proti chudobe v Afrike, aby sme mohli zabrániť tomu, že mladí budúci generácii v Afrike nebudú strácať nádej prežiť u nich doma a to, čo najdôstojnejšie, najslobodnejšie aby verili tomu, že tam budú vytvorené nové spoločnosti, ktoré budú vytvárať zamestnanecké miesta pre nich mladých. A preto my chceme Afriku ponechať v strede nášho záujmu. A preto sme pozvali do Európskeho parlamentu predsedu Africkej únie Mustafu Akiho a takisto Antonia Gutierreza a kolegu Guatara, aby sme mohli diskutovali o týchto otázkach Pred mesiacom sme tu mali týždeň tuniskej kultúry v rámci Európskeho parlamentu. A takisto tu máme aj spoločenstvo pre africko-európske vzťahy. Mali by sme ísť ešte ďalej, využiť naše know-how v rámci podnikania, využiť akademickú, kultúrnu alebo podnikavú podnikateľskú kultúru. Tak ako to povedal Jean-Claude Juncker, práve hospodárskou diplomáciou môžeme vyriešiť problémy v Afrike. Ja si myslím, že sa môžeme na pomoc malým a stredným podnikom napríklad vytváraním joint venture. Uh, drahý pán kolega, pán predseda, myslím si, že toto sú práve tie kľúčové momenty, kde môžeme spolupracovať. Naozaj máte ozajstnú politickú stratégiu k dispozícii. Máte pravdu, Žankot, keď eh, si oh, hovoril, že toto môže poslúžiť politike. Európa a Európska komisia nemôžu byť plné byrokracie. Musia byť plné hlavne politiky. Politiky, ktorá nám ukáže smer. Ak ja sa domnievam, že toto je tá správna cesta, ktorá je spojená s budúcnosťou, s rozvojom Afriky, s čoraz väčšou prítomnosťou Európanov v Afrike. Nie len kvôli tomu, aby sme zabezpečili novú kolonizáciu Afriky, ale aby sme s týmto kontinentom mali rovnocené partnerstvo medzi bratmi, aby sme sa lepšie chápali, aby sme rešpektovali občanov na obidvoch kontinentoch. A preto som veľmi šťastný, že ten návrh, o ktorom budeme diskutovať a o ktorom bude Európska rada konať, našla jasný konsenzus aj a nájde spoločný konsenzus na budúcom samite v Abidžane na konci novembra tohto roku. Na stretnutí Európskej únie s Africkou úniou Hlavy štátov a vlád 27 členských štátov v Ríme, podpis- v Ríme podpísali spoločný dohovor v tomto zmysle. A to bojovať e, proti všetkým týmto pliagam. Nájsť riešenia pre imigráciu. Zajtra budem sedieť za stolom týchto mojich kolegov. Musíme prevzať zodpovednosť za seba, aby sme potvrdili túto našu vôľu, túto našu politickú vôľu v mojom príhovore pri otvorení samitu sa budem venovať hlavne dôležitosti toho, aby sme pokračovali v podpore tohto signálu, tohto posolstva, aby sme naozaj poskytli konkrétne reakcie, konkrétne riešenia pre našich občanov, ktorí žiadajú Európsku úniu, aby ich vedela, aby bola schopná ich ochrániť, ochrániť ich vlastné hodnoty konkrétnymi krokmi a preto si myslím, že tá spolupráca s Európskou komisiou bude veľmi dôležitá. Ale už aj pokiaľ ide o niektoré členské štáty, už teraz e, sa šíri tá myšlienka, že Afrika musí byť e, ošetrená iným spôsobom. Nie len pohľadom, že sú to tisícky občanov, tisícky učiteľcov, ktorí odtiaľ prichádzajú. Títo potrebujú v nasledujúcich rokoch riešenie, aby bezútešne neutekali z juhu na sever. Musíme zareagovať teraz, hneď. A toto by mohlo pomôcť, ak by sme spoločnú stratégiu v tomto zmysle vytvorili. Jean-Claude Juncker, týmto ti odozdávam slovo a dúfam, že spoločne budeme môcť nájsť tie veľké politické rozhodnutia presadiť ich, aby sme mohli čeliť týmto problémom, aby sme čoraz viacej venovali pozornosť Afrike, jej stability, stability stredoeurópskeho priestoru, aby sme poskytli konkrétne riešenia našim občanom, ale aby sme aj vyslali signál našim priateľom, našim partnerom na druhej strane eh, stredom, Stredomoria. Že, aby pochopili, že sú to naši priatelia, naši partneri, že my sme dôveryhodní politickí partneri, s ktorými môžu spoločne vytvárať eh, budúcnosť plnú nádeje pre synov Afriky, synov Európy, synov ľudí, ktorí žijú okolo Stredozemného mora. Ďakujem. Presidente, carissimo Antonio, Presidente eh, Pitala, sehr verehrte Frau Vorsitzende. Vážený pán predseda parlamentu, eh, vážení ministri, vážení prítomní dámy a páni, žiaľ, nedokážem eh, sa vyjadriť vo svojom materinskom jazyku po luxembursky. Nemôžem hovoriť po luxembursky, pretože len málo ktorí z vás ovládajú luxemburčinu plynule. Pokúsim sa teda vyjadriť v tých troch ďalších veľkých jazykoch. Najskôr teda po nemecky, dámy a páni. Poprvýkrát e, v minulom týždni sa udeloval masterský titul v e, riadení hranice viac ako 20 absolventov na šiestich univerzitách v partnerskom programe v rôznych e, členských štátoch absolvovali tento program a to je dôkaz toho, že skutočne otvárame novú kapitolu v migračnej politike. Že spoločne s Frontexom eh, sme dokázali spustiť program a dokážeme tým, že spoločnými sílami dokážeme chrániť naše spoločné hranice spolu s mnohými z vás sa nám v priebehu menej ako roka podarilo dosiahnuť niečo, čo pred tým 20 rokov nebolo možné. A síce Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž. Táto prispieva k tomu, že tie úseky hraníc, ktoré sú najviac um, zasiahnuté i že budú lepšie zaistené v súčasnosti, je 600 um, príslušníkov týchto jednotiek v nasadení, tí podporujú národných um, úradníkov, 977 v Grécku, 402 v Taliansku, 176 v Bulharsku a 65 v Španielsku. Okrem toho ešte k dispozícii 1500 ďalších e, e, príslušníkov, ktorí sú k dispozícii k nasadení kedykoľvek v prípade potreby. Musíme teda neustále požadovať, aby v otázkach Európskej spoločnej ochrany hraníc e, sa prijímali konkrétne opatrenia. My to však už robíme v praxi v migračnej politike. Vychádzame z dvoch hlavných e, základných princípov zodpovednosť a solidarita. Preto som spolu s ostatnými v priebehu predvodnej kampane tvrdil, že nemôžeme nechať e, žiadnu krajinu ponechanú samú na seba, keď ide o ľudí v núdzi. Je nepripustné, aby krajiny, ktoré sú e, na kraji Európskej únie iba vzhľadom na túto svoju zemepisnú polohu znášali najväčšiu záťaž. Chcel by som oceniť obrovské úsilie Talianska pri tejto príležitosti, ktoré um, prijíma na seba obrovskú záťaž a takisto Grécko. Um, Taliansko v každej minúte dokazuje, čo presne znamená európska solidarita v praxi a Grécko robí to isté. A práve preto, že Taliansko a Grécko nechceme ponechať samých na seba a nesmieme to urobiť, komisia je priamo na mieste, podporuje tieto členské štáty, aj ostatné členské štáty v Grécku a v Taliansku. Sme vytvorili centrálne príjímacie e, strediska, v ktorých e, pracovníci Európskej únie, taktiež pracovníci agentúry Európskej únie, experti z členských štátov e, sú vyslaní a tiež, aj keď to nestačí, Máme k dispozícii moderné eh, vybavenie a tiež eh, žiadateľa ozil, ktorých eh, otlačky prstov sa odeberajú v Grécku, aby sa čím skôr spracovali ich žiadosti, kým v septembri 2015 iba 8 prichádzajúcich bolo zaregistrovaných o rok neskôr. Je to už 100 Teda vytvorili sme štruktúry, ktoré sú potrebné na to, aby sme získali kontrolu a aby sme vytvorili tie správne eh, predpoklady. Taktiež eh, chceme prispôsobiť naše kroky aj tým, eh, ktorí sa podujeli nebezpečnú cestu k nám. Podarilo sa nám zachrániť už 500 tisíc ľudí priamo z nebezpečia na mori a tiež sa snažíme aktívne bojovať proti obchodu s ľuďmi. S týmto cieľom mimochodom bola podpísaná aj dohoda s Tureckom. Tá má za cieľ teda dosiahla, že počet prichádzajúcich utečencov z Turecka a z Grécka eh, klesol o 98 Toto všetko nám pripomína, ako ďaleko sme sa dostali v takom krátkom čase. Iba v poslednom roku viac ako 6 tisíc Sýrčanov eh, získalo bezpečnú možnosť vstupu do eh, Európy z Turecka a Takmer 21 tisíc ľudí teraz bolo relokovaných z Grécka a Talianska. Nestačí to, ale je to historické prvenstvo a e, s ďalším úsilím sa e, dá reálne relokovať do septembra 2017 ďalších e, mnohých ľudí, ale solidarita nie je jednosmernou ulicou. Každá krajina musí vziať na seba svoj podiel zodpovednosti. Aj keď niektorí to odmietajú, komisia musí tiež sa pozrieť zači voči svojej zodpovednosti. Minulý týždeň sme spustili konanie vo veci porušenia A tým sme dokázali, že pristupujeme veľmi seriózne k svojim povinnostiam a k svojej zodpovednosti. Musím jasne povedať, že nie som nejako spokojní s tým, že sme boli nútení začať to, začať toto konanie vo veci neplnenia. Práve naopak, bol by som mm, veľmi rád, keby sme nemuseli tento krok prijať. Som totiž presvedčený, že solidarita musí vychádzať zo srdca, ale ak to tak nie je, tak sme nútení vynútiť si dodržiavanie prijatých rozhodnutí, ktoré boli záväzné. Zároveň musíme hľadať e, riešenia, snažiť sa riešiť situáciu a je do budúcna aktuálny systém jednoducho nefunguje. Postupy ako na ne sú príliš zložité, príliš dlhavé a žiadatelia nemajú k dispozícii rovnaké zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch. Niektoré národné azylové systémy sú štedrejšie než iné a to podporuje e, svoj voľný výber miesta, kde žiadateľ požiada o azyl. A tiež sme svedkami toho, že aktuálny systém nedokáže sa vysporiadať s aktuálnymi tlakmi. Preto musíme vytvoriť odolnejší systém, ktorý pomôže členským štátom, ktoré sú kvôli svojej zemepisnej polohe najviac vystavení tlakom, e, trošku sa vysporiadať lepšie s týmito tlakmi a tiež vytvorí predpoklady pre tých, ktorí majú nárok ostať, aby mohli ostať. Preto sme predložili v mene komisie návrh na reformu celého azylového systému EÚ. Naše návrhy sú zakotvené v medzinárodnej legislatíve a Máme zámer e, zreformovať všetky aspekty našho azylového práva od príjímacích podmienok, od azylového konania až k dublinským pravidlám, ktoré pomenúvajú jednotlivé zodpovednosti a povinnosti. Náš návrh harmonizuje ochrany mm, štandardy ochrany v EÚ a taktiež chceme konkrétne predísť sekundárnym pohybom a tiež svojvoľnému výberu miesta, kde sa požiada o azyl a tiež chceme viac presadiť dodržovanie pravidel v praxi. Je to naliehavo potrebné a musíme presadzovať zmenu týchto pravidel. Som rád, že váš parlament, vážený pán predseda, veľmi rýchlo postupuje v práci na tejto legislatívnej téme. Chcem sa poďakovať malckému predsedníctvu, aj e, prichádzajúcemu estonskému predsedníctvu, ako aj predchádzajúcemu slovenskému predsedníctvu za ich vynaložené úsilie snahe prekonať zaseknuté rozhodovanie na úrovni rady. Teraz eh, nastala chvíľa na vyvážené kompromisy, tak aby náš azylový systém bol eh, prispôsobený aktuálnej dobe. Dámy a páni, keď hovoríme o migrácii, nesmieme zabúdať, eh, že za štatistikami, za číslami sú ženy, muži, deti a ľudia, ktorí by mohli zostať doma a teraz sa vydávajú na cestu exílu, aby sa vyhli násiliu, a my sme zodpovední za to, my, Európania, aby sme zabezpečili to, že títo občania, títo ľudia môžu mať lepší údel vo svojich krajinách, namiesto toho, aby strácali život v, vo vlnách z Stredozemného mora. Preto musíme zintenzívniť našu spoluprácu na, eh, pokiaľ ide o tranzitné cesty, tak ako to pán predseda už spomenul, s tými krajinami, s tými našimi africkými bratrancami a sesternicami. My musíme, a už minulý rok sme začali s novou operáciou, s novými aktivitami v, tomto, v tejto oblasti s Africkou úniou. Tento boj musí byť posilnený s na základe ešte podpory zo strany Europolu, misií Sofia v rámci Stredozemného mora. Chcem teraz vyzdvihnúť všetkých tých, ktorí sú súčasťou týchto rôznych nástrojov, ktoré boli implementované, ktoré boli použité. Europol a tí, ktorí sú na misii Sofia, všetci tí, ktorí sa na nej účastnia, ktorí sú v e, súčasťou Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, naozaj majú za sebou úžasnú prácu. A bez nich e, by bolo veľa životov stratených. Tieto opatrenia boli prijaté na to, aby sme uľahčili nezákonným pristahovalcom zostať v ich krajinách, e, napríklad e, otázka dobrovoľného návratu cestou OSN s finančnou podporou zo strany Európskej komisie umožnila už štyrom tisícom migrantov, ktorí zostali zablokovaní v Libii, aby sa vrátili naspäť do svojej krajiny. A ďalšie e, krajiny momentálne rokujú s nami, Nigeria, Alžír a tak ďalej. 200, tisíc, 200 miliónov eur bude do roku 2018 použitých na to, aby hlavne v Líbie, ale aj v Egypte a v ďalších krajinách, ako je Tunisko, boli vytvorené zachytné centra. A preto aj náš finančný zdroj pre mm, túto oblasť e, už e, získal niekoľko miliónov eur a e, napríklad v Nigeri, v Senegále alebo v Súdane boli mnohé projekty z neho financované. Pokiaľ ide o zahraničnú otázku v Afrike, v našich susedských krajinách, ja dúfam, že e, naši kolegovia zabezpečia to, aby to bolo operatívne do septembra tohto roku. My sme e, príliš veľa básničiek napísali, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Afrikou a Európskou úniou. Teraz však treba investovať priamo tam, v teréne, aby Afrika mohla vedieť reagovať na tieto výzvy, pokiaľ ide aj o realizáciu ich ambícií. Za dva roky, áno, sme veľa vykonali, aby sme lepšie zvládli rôzne aspekty migračných to tokov. Avšak eh, teraz nie je tá správna chvíľa, aby sme boli sami so sebou spokojení, ale aby sme ukázali, aký sme solidárni. My musíme konsolidovať a doplniť eh, to, čo sme už započali, tie základy, ktoré sme už vybetonovali. Áno, bolo veľa urobené doteraz. Áno a nie. Avšak ešte toľko vecí zostáva a preto to musíme zrealizovať spolu. Ďakujem. Merci. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pán predseda. Jean-Claude Juncker, za tvoj príspevok, takisto za podporu, ale takisto aj za tvoju angažovanosť, hlavne za tvoju angažovanosť v tejto oblasti. Ako som už povedal, môžeš rátať s našou podporou, s podporou Európskeho parlamentu. A teraz chcem odovzdať slovo vysokej predstaviteľke pani Federike Mogherini. A predtým, než jej odovzdám slovo, chcem jej, jej ešte poďakovať za jej angažovanosť, za jej úsilie, za jej prácu v oblasti Afriky, za to, že sa snažila priniesť riešenia tým, ktorí na juhu opúšťajú svoje krajiny. Toto je už pozitívna správa, pozitívny signál pre tých, ktorí opúšťajú svoje krajiny kvôli vojne, kvôli terorizmu, kvôli hladu. Toto je naozaj vážny záväzok a preto treba k nemu pridať ešte seriózny záväzok celej Európskej únie, nielen európskych inštitúcií, ale všetkých krajín. A preto ti hneď odovzdávam slovo. Pani Mogherini, máš slovo. Antonio, Ďakujem pekne, Antonio. Ako aj ty budem hovoriť v taliančine. Okrem toho tu mám tlmočenie. A, eh, myslím, že môj signál prejde. Chcem poďakovať eh, tebe naozaj úprimne, Antonio, za zorganizovanie tohto eventu, tohto stretnutia, pretože tu máme toľko partnerov, ktorí s nami spolupracujú za tieto roky spoločne tu na tomto fore v, vo veľmi ťažkej oblasti. <clears throat> Nejde len o, o eh, naliehavé otázky, ale aj o vytváranie e, spoločných partnerstiev, aby sme spoločne na svete mohli čeliť takémuto komplexnému problému. Tak máme tu spoločne mnohých partnerov, tak z medzinárodných e, inštitúcií, ako aj z európskych inštitúcií, pretože to, čo sme vykonali za posledné 2-2,5 roka, naozaj bude a je aj odrazom ich e, práce ráda by som e, začala najprv osobným poďakovaním teba, tebe. Deň pred e, konaním samitu 3. oktobra 2014 e, som pripomenula obete, ktoré strátili život na mori. A keď som išla z Lampedusy na Bru- do Bruselu, tak som presne myslela na to, čo povedal Jean-Claude pred chvíľočkou. Hambila som sa za Európsku úniu, ktorá zatvára oči voči tisíckam mŕtvych, ktorí zomierajú v našich moriach, v Stredozemnom mori a na pobreží, v púšti Afriky, na juhu Afriky. Ak sa hambíme, pozrite sa na druhej strane však, koľko ľudí prežilo. Ja sa hambím za tie tisícky životov, ktorí prišli, o ktoré ľudia prišli. A som však na druhej strane veľmi šťastná, veľmi hrdá na Európu, že koľko tisícky životov zachránila každý deň na sever Afriky či v, v mori za tieto dva a pol roka, ako povedal Jean-Claude a Antonio, sme otvorili novú kapitolu nášho života akceptovali sme ten fakt, že migračné politiky, riadenie tohto fenoménu je v rukách a na zodpovednosti Európskej únie. Ja si veľmi dobre pamätám, keď sme prišli a keď sme to zverili do výlučnej kompetencie jednotlivých členských štátov, myslím, že sa nám podarilo spoločne vyriešiť to, že sme vyzdvihli túto otázku, kto žije v Európe, musí sa venovať európskym otázkam a nie je tu len samotným jedincom ale je Európanom. A teda je, tá, je to spoločná zodpovednosť, ktorá vznikla na báze solidarity. Že všetky členské štáty, všetky európske uh, inštitúcie, všetky európčania občania sa musia venovať tejto otázke a čeliť jej. Myslím, že ešte veľa musíme toho vykonať, hlavne pokiaľ ide o vnútornú solidaritu, o tom hovoril Jean-Claude a takisto Antonio. Je to politický boj, v ktorom musíme, pokračo- v ktorom musíme pokračovať. Avšak je to aj prevzanie za vonkajšiu zodpovednosť Európskej únie. Chcem pripomenúť s tou hrôzou, keď si na to spomeniem, keď sme sa venovali otázke imigrácie, ktorá nikdy e, nebola na programe e, stretnutia Rady ministrov pred 2,5 e, rokom, ako keby nešlo vôbec o kontrolu hraníc. Pritom ide o globálny jav, ktorý potrebuje byť riešený a potrebuje zahraničnú koordinovanú činnosť zo strany Európskej únie, ktorá je v stave a má nástroje k dispozícii, aby tak konala. Za týchto 2,5 roka sme vytvorili 5 základných operácií, pokiaľ ide o zahraničnú činnosť Európskej únie. Spoločne s členskými štátmi, s európskymi inštitúciami v rámci našej zahraničnej oblasti chcem to zdôrazniť, pretože tie vnútorné záležitosti, tam ešte musíme veľa, čo, veľa cesty prejsť. Poprvé, zachrániť životy v mori ľudí, ktorí sa tam topia, aby nestracali svoje životy v stredozemnom mori. Alebo tí, ktorí oni prichádzajú v, na púšťach. Minulý týždeň vďaka nigerským orgánom a Medzinárodnej organizácie pre utečencov a takisto Európskej únie spoločne sme zachránili stovky ženy, žien a detí, ktorých opustili v púšti obchodníci s ľudským mesom. Našli sme ich zdravých a vďaka tejto spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre, tl, pre um, utečencov a takisto aj s nigerskými orgánmi Európskej únie sa podarilo zachrániť tieto životy. Aby mohli naďalej nájsť uh, svoj život dôstojne žiť uh, vďaka pobrežnej libierskej, libijskej stráži, sa nám podarilo a zachrániť život 23 tisícom ľudí. Pán veliteľ Kondendino tam bol takisto e, prítomný a je potrebné začať e, s kontrolou už na teritoriálnom teritoriálnej úrovni bojovať proti boju s e, libijskými pašerakmi, s libijskými obchodníkmi, s ľudským mesom, aby nemali z finančné zdroje na to pokračovať v tomto svojom nezákonnom A takisto tu boli tisícky ľudí, ktorí sme zachránili na šírom mori, v stredozemnom mori. Žena, ktorá sa rozhodne nalodiť e, na gumený čln na loďku, ktorá je naozaj v úbohom stave, v búrke, možno so svojimi deťmi, alebo tehotná, veľmi dobre vie, čo riskuje. A ak mama sa ohrozí život svojho vlastného dieťaťa, tak to znamená, že ten faktor, ktorý k tomu vedie, je naozaj vážny. A preto je našou zodpovednosťou zachrániť eh, tieto životy. Zachránili sme tisícky. Po druhé, len však zachrániť ich treba, ale takisto ich musíme aj ochraňovať. Ja som naozaj hrdá na prácu, ktorú spoločne s UNHCR, Medzinárodnou organizáciou pre utečencov, realizujeme aj s eh, našim eh, pánom ministrom, že sa nám podarilo zabezpečiť prístup do zadržiavacích e, táborov v Líbii, kde životné podmienky sú naozaj dramatické a kde prístup medzinárodných organizácií pre utečencov a ďalších medzinárodných organizácií môže zabezpečiť zlepšenie týchto životných podmienok, možno aj zachrániť mnohé životy, ale tiež, pretože častokrát ide o Eh, situáciu, ktorá môže zlepšiť eh, stav všetkých, aj ponúknuť dobrovoľný návrat, asistovaný dobrovoľný návrat do ich krajín pôvodu. Za posledné 4 mesiace z Líby sa vrátili dobrovoľne do svojich krajín pôvodu viac ako 4500 mužov, žien a detí. Eh, minulý rok to bolo oveľa menej. Toto je vďaka programu, ktorý Európska únia financuje spoločne s Medzinárodnou organizáciou pre utečencov v Líbii. Bolo to veľmi ťažké, ale vďaka partnerstvu s líbyskou vládou sa nám to podarilo dosiahnuť a zrealizovať. A teraz chceme podporovať toto podobné aj v Nigerii, Nigerii kde mnohé ľudské životy boli takisto ohrozené a podarilo sa im vďaka tomuto dobrovoľnomu návratu, vďaka projektu financované zo strany Európskej únie, eh, zabezpečiť ich návrat domov. Po tretie, ochraňovať eh, bojovať proti kriminálnym organizáciám a takisto ich rozrušiť tieto siete hm, proti eh, všetkým týmto uh, sieťam, ktoré uh, vďaka, sie- vďaka vyše 500 uh, rôznych uh, lodiek uh, operujú v rámci Stredozemného mora niekoľko tý, pred niekoľkými týždňami sa nám podarilo zabezpečiť uh, to, aby stovky tisíc eur sa dostali krajinám v oblasti západného Sahelu, pretože e, ich bezpečnosť, bezpečnostné zložky môžu práve bojovať na mieste proti týmto pašerackým bandám. Toto je naozaj model, ktorý by sme mali spoločne realizovať. Mali by sme vytvárať partnerstva a spoločne uh, aj bojovať proti teroristickým a kriminálnym bandám a organizáciám. Po štvrté. Treba urobiť všetko preto, aby sme odstránili tie prapríčiny, ktoré vlastne pobadajú ľudí, aby opustili krajinu pôvodu. Antonio má pravdu, že tu ide o skutočnosť, že sú tu obrovské investície do sociálneho rozvoja Afriky, do hospodárskeho rozvoja Afriky, do ľudských práv, do demokracie. To všetko sú faktory, ktoré si Afričania želajú a my si ich takisto želáme. A my, ako susedia, pretože nám nie je žiadny iný kontinent bližší ako Afrika, my častokrát nazývame Afriku severným brehom Stredomoria, častokrát je to relatívne, a predsedníctvo Európskej únie vlastne v súčasnosti pripadlo na krajinu Malta, ktorá je takmer na brehoch Tuniska. Takže možno by sme sa mali pozrieť na to, ako vnímame geografiu vo všeobecnosti. Takisto treba udržiavať takýto plán aj z dlhodobého hľadiska. Niekto tu hovorí aj o Marshallovom pláne pre Afriku, to znamená Európsky plán pre Afriku, čo by predstavovalo súkromné investície, ktoré by eh, doplnili externé investície, tak aby súkromné podniky mohli investovať do krehkých afrických krajín za pomoci Európskej únie priamo v teréne a takisto je potrebné rozvíjať aj sociálny aspekt, demokratický rozvoj, rozvoj ochrany životného prostredia, digitálny rozvoj afrického kontinentu. To je naša spoločná zodpovednosť a to je vlastne aj posledný bod. V poslednom eh, roku a pol sme roz, vyjali partnerstvo s krajinami, z ktorých e, ľudia, tí migranti prichádzajú. Tieto krajiny nazývame kompakt. Bola to myšlienka, ktorá vznikla vlastne v Európe a dnes už môžeme hovoriť o tom, že ten nápad bol veľmi dobrý. OSN sa takisto drží tejto logiky. Ide o logiku partnerstva, ktorá by mala fungovať. Nemôžeme si tu robiť ilúzie, že tu bude sever proti juhu, alebo naopak je to komplexný problém, ktorý musíme riešiť na našom území a prostredníctvom solidarity. A na druhej strane zase musíme spolupracovať aj s našimi susedmi z južného brehu Stredomoria, to znamená s Afrikou, ktorá je krajina, ktorá je nám najbližšia, najbližším kontinentom a z globálnej úrovne zasa treba spolupracovať s takými organizáciami, ako je OSN. To sú teda tie scény, na ktorých treba podporovať alebo nastoliť takýto mnohostranný, viacstranný prístup. Ide tu teda iba o hranice, ale ide tu o udržateľný rozvoj, udržateľnú bezpečnosť. Európska únia musí robiť to, čo spadá do jej zodpovednosti. Na severe Nigeru tam je v podstate vstupná brána do Líby, ako vieme, Minulý rok e, tadiaľ prechádzalo zhruba 70 tisíc migrantov a za rok serióznej práce už tadiaľ prešlo iba 5 tisíc utečencov. Ak dáme bokom nejaké ľahké populistické slogany, tak sa nám skutočne podarilo znížiť tieto toky. Ešte je pred nami veľmi veľa práce, ale konečne po dlhom období sme na dobrej ceste, podporujú nás všetky inštitúcie. Ďakujem pekne. Grazie Federica. la parola. Ďakujem pekne a teraz dám slovo predsedovi vlády Libijskej vlády porozumenia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie do Európskeho parlamentu a vypočujeme si teda pohľad z vašej strany, aké sú potreby požiadavky z jednej z najvýznamnejších krajín v tomto regióne na to, aby sme riešili problémy migrácie. Ide o krajinu, ktorá trpí a aj trpela v minulosti, ale zároveň je to krajina, ktorej želáme, aby aj naďalej bola takým hlavným protagonistom pri budovaní tých mostov medzi Európou a Afrikou. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. فخامة رئيس البرلمان Drahé excelencie, predseda Európskeho parlamentu, pán Antonio, Tajani, pán Antonio Tajani, drahí kolegovia, na eh, začiatok by som chcel poďakovať eh, Chcel by som týmto pozdraviť eh, a poďakovať sa pánovi prezidentovi Európskeho parlamentu za to, že ste nás pozvali na toto veľmi dôležité zasadnutie Chceli by sme sa srdečne poďakovať za pozitívnu úlohu Európskeho parlamentu a Európskej únie, konkrétne za to, že podporujete vládu národného zmieru, aby sa skutočne konečne nastolila stabilita a bezpečnosť v našej krajine. Chcel by som všetkým členským krajinám Európskej únie sa poďakovať z celého srdca za vaše úsilie spolupracovať s našou krajinou. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať talianskej vláde, ktorá v poslednom čase poskytuje konkrétnu priamu pomoc a podporila takisto aj konkrétne projekty, pokiaľ ide o boj proti nelegálnej migrácii. A okrem toho na viacerých miestach v Líbii nás v podstate konkrétnymi krokmi podporila. Dámy a páni, napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré moja krajina v súčasnosti zažíva, tak sa snažíme bojovať proti nelegálnej migrácii a dopadom, ktoré zo sebou prináša. Máme tu tri dimenzie. Bezpečnostná, humánna a takisto hospodárska dimenzia. A k utečencom by sa malo pristupovať humánne, e, mali by sa im poskytnúť minimálne služby a Bohužiaľ v súčasnosti vzhľadom na ťažkú situáciu v našej krajine v Líbii je táto situácia veľmi ťažká. Nemôžeme e, všetko riešiť iba bezpečnostnými opatreniami, hoci tieto sú veľmi dôležité. Takto sa migrácia a tento celý fenomén nevyrieši. Myslím, že treba pomôcť tým krajinám, z ktorých pomáhajú migranti, utečenci. Treba urobiť všetko preto, aby sa zlepšila hospodárska situácia E, životné podmienky občanov v týchto krajinách, aby sa im zabezpečilo napríklad aj pracovné príležitosti v týchto krajinách. Chcel by som sa týmto poďakovať Nemecku a Taliansku, pretože teraz realizujú rozvojové projekty v týchto krajinách pôvodu tých migrantov a ide teda konkrétne o tie krajiny, z ktorých prichádzajú migranti do našej krajiny. Ide predovšetkým o južné hranice kde momentálne sa podarilo dosiahnuť lepšiu bezpečnostnú situáciu v tom zmysle, aby menej ľudí sa dostalo cez našu krajinu k stredozemného moru, stredozemnému moru. Dámy a páni, my sme krajinou, tranzitnou krajinou, z ktorej odchádzajú ilegálne migranti. A my vieme, aké negatívne dopady táto situácia má v všetky oblasti života, pretože tu dochádza k veľkej ťarche, ktorú naša krajina nedokáže sama zvládnuť a vzhľadom na obmedzený rozpočet, ktorý naša krajina má k dispozícii, vzhľadom na boj proti sociálnym a hospodárskym problémom, ktorým čelíme, sa treba povedať, že všetky tie situácie, ktoré máme, sú relatívne negatívne. Napríklad choroby, ktoré sme nikdy nemali, takisto organizovaný zločin, kriminalita, obchod s ľuďmi, ako aj teroristické bandy, ktoré prostredníctvom týchto migračných vln sa dostali aj do našej krajiny. Okrem toho prišlo toľko ľudí o život, pretože situácia v mojej krajine momentálne e, je veľmi vážna, pokiaľ ide o bezpečnosť. A to napriek, aj napriek e, tomu veľkému počtu migrantov, čo samé o sebe má veľmi negatívne dopady na našu krajinu, predovšetkým na juh našej krajiny, by som chcel povedať, dámy a páni, že Líbia má viac ako 4000 km pevninovej hranice a viac ako 2000 km morskej hranice. Takže je ťažké chrániť tieto hranice, na to potrebujeme finančné prostriedky a musíme vynaložiť veľké prostriedky a energiu na to, aby sme zabezpečili ochranu týchto hraníc. Momentálne tieto prostriedky nemáme. Chcel by som poukázať na to, že okrem iného sa dohodlo aj to, je tu dohoda medzi komisiou a Líbiou z 23. júla roku 2017, pardon, Prostredníctvom tejto dohody by sme chceli realizovať lepšiu ochranu južnej hranice našej krajiny, pretože ochrana krajiny v podstate spočíva v ochrane južnej hranice a spolupráci s našimi susednými krajinami. Ale ako som už povedal, na toto potrebujeme potrebnú spoluprácu, finančné prostriedky, aby sme tú bezpečnosť dokázali zabezpečiť. Pred dvomi týždňami sme oficiálne požiadali OSN, kde ide o to, aby sa zrušilo embargo na, Lib- na libyskom pobreží, aby sme skutočne si mohli plniť svoju povinnosť, svoje úlohy a v tomto zmysle si to vyžaduje aj vašu podporu a spoluprácu. Vážený pán predseda, dámy a páni, národná vláda zmieru sa snaží všetkým tým, ktorí sa nachádzajú na území Líbii, poskytnúť potrebnú pomoc na to, aby sa niekedy mohli vrátiť do svojej vlastnej krajiny. Ochrana utečencov, dodržovanie ľudských práv, to sú všetko z našich kľúčových priorít a preto je veľmi dôležité, aby sme aj naďalej príjmali dohody s tými krajinami pôvodu, aby sme nemuseli príjmať utečencov iba my, aby aj v týchto krajinách sa e, niečo urobilo v tom zmysle, aby utečenci v týchto krajín nemuseli utekať. Je dôležité, aby sa podporilo aj budovanie táborov v našej krajine. My chceme, aby súčasné prijímacie centra boli aj naďalej zlepšované a za toto je zodpovedné ministerstvo vnútra a orgány, ktoré s ním spolupracujú. Spolupráca medzi všetkými krajinami v tomto zmysle je veľmi dôležitá a preto navrhujeme to, aby medzinárodná konferencia pod taktovkou OSN a EU sa zorganizovala na to, aby sme z medzinárodného hľadiska sa postavili negatívnym dopadom tohto problému a to spoločne. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, boj proti nelegálnemu migrácii cez našu krajinu a, všetky, a všetkým tým negatívnym dopadom, ktoré to zo sebou prináša, to znamená kriminalita, ako aj obchodovanie s ľuďmi, treba pomôcť našej krajine, aby sme sa spoločne postavili týmto problémom a zároveň treba konečne zastaviť tých pašerákov, ktorí si vlastne postavili svoju existenciu na tom, že obchodujú s ľuďmi. Zároveň treba zastaviť finančné toky, ktoré prúdia smerom k týmto pašerákom. Iba tak sa nám podarí konečne začať vytvárať pracovné príležitosti, stavať podniky a vytvoriť podmienky pre život našim občanov. Všetci ste videli, aké veľké obete prináša naša mládež, aká trpezlivá je naša vláda, aby sa konečne napríklad ukončili konflikty v Tripolise tejto oblasti momentálne už prevláda stabilita a bezpečnosť a postupne, krok za krokom, dochádza aj k zmieru medzi jednotlivými mestami, medzi jednotlivými regiónmi. Ľudia konečne môžu sa vrátiť tam, odkiaľ prišli a konečne môžeme v tejto oblasti zaznamenať prvé úspechy. Dámy a páni, nemôžeme nechať túto príležitosť si uísť, aby sa nám skutočne podarilo zaznamenať stabilitu, ktorá bude dlhodobá. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Grazie, Ďakujem pekne, pán premiér, za toto vaše svedectvo za uznanie aj toho, čo urobila Európska únia a takisto Európsky parlament. Vedzte, že Líbia vždy bude môcť rátať s podporou Európy. Spoločne budeme pracovať na tom, aby sme našli riešenia na takéto spoločné problémy. Pred tými, než sa začnú dva okrúhle stoly, chcem odovzdať eh, slovo niektorým zastupcom inštitúcie, ktoré chcem pod, poprosiť, aby dodržali svoj rečnícky čas, pretože máme veľmi veľa pozvaných dnes a nemôžeme príliš natiahnuť náš rečnícky čas. Musíme byť flexibilní, pokiaľ ide o čas. Takže prvý M bude zastupca OSN pre eh, medzinárodné, medzinárodnú migráciu Luisa Arbor. You, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dámy a páni, poslankyne a poslanci, ja ďakujem Európskemu parlamentu za to, že zorganizoval túto konferenciu eh, v takom náročnom momente pre medzinárodné spoločenstvo, kde sme sa vydali cestou procesu budovania globálnej dohody eh, pre bezpečnú, riadnu a regulárnu migráciu. Ja som si istý, že poznáte tento proces, ktorý vyvrcholí na jeseň roku 2018 prijatím globálnej dohody na pôde OSN. Takže namiesto toho, aby som hovoril o samotnom procese, dnes sa budem trochu venovať niektorým kritickým otázkam, o ktorých budete hovoriť v priebehu tejto konferencie, no, a, ktoré zaslúhujú veľkú pozornosť. A to je odstraňovanie základných príčin, riešenie neregulárnej migrácie, implementácia návratov a podpora integrácie. Kríza riadenia migrácie na regionálnom, národnom, národnej a globálnej úrovni pokračuje a rok 2017, ako iste viete, približne 2400 žien, detí a mužov prišlo o život na migračných cestách na celom svete a viac ako 70% z nich v Stredozemnom mori. No a každý deň tisícky ľudí legálne a bezpečne prechádzajú do ďalších krajín, kde pracujú, platia dane a usedia sa to natrvalo, alebo odídu domov. No a mnohí jednotlivci vyberajú vedecké možnosti a snažia sa nájsť dôstojnosť v zahraničí. No a rozhodnutia o tom, či do presťahu alebo ostanú na mieste, tak tá motivácia tejto rozhodnutí je veľmi komplexná. Niektorí ľudia utekajú pred konfliktami a persekúciami, iní utekajú pred eh, chudobou, nedostatkom potravín, zlými dopadmi klimatických zmien alebo kombináciou. No a úprimne musím povedať, že niektorí doslova berú prvý článok Univerzálnej deklarácie ľudských práv, ktorý hovoria, že všetky ľudské bytosti má sa radia slobodné a rovnocenné na svoje práva a dôstojnosť. Zatiaľ, čo právny štatút utečencov je jasný, a, tak nedá sa povedať, že všetci ostatní a, sú na cestách dobrovoľne alebo hlavne sú motivovaní ekonomickými dôvodmi. Väčšie pochopenie komplexných meniacich sa motivácií, ktoré vedú jednotlivcov k tomu, aby e, migroval, je dôležité presne popísať a lepšie manažovať migračné toky a tam, kde je to dôležité, e, snažiť sa ich zredukovať. New Yorkská deklarácia o e, utečencoch a migrantoch, ktorú prijala OSN minulý september, hovorí, že migrácia by mala byť voľba, nie nevyhnutnosť. Na to, aby sa to zabezpečilo, už máme mnohé nástroje, pomocou ktorých môžeme vyriešiť niektoré dôvody migrácie, napríklad implementácia agendy 2030 pre udržateľný rozvoj spolu s plnou implementáciou medzinárodného rámca pre ľudské práva. To všetko by išlo dl- dlhou cestou pri zredukovaní niektorých z dôvodov, ktoré vedú ľudí, aby opustili svoju krajinu. Ale samotný rozvoj nevykorení migráciu a to by nemalo byť ani našim cieľom. Povedzme si to jasné. Globálna dohoda je o uľahčení bezpečnej, riadenej migrácie. Neznamená, že sa skončí alebo zastaví. Pokiaľ si uvedomíme dôvody, musíme uznať faktory, ktoré prispievajú k voľbe destinácie. To zahrňa ekonomiku, ktorá pre mnohých migrantov, perspektívnych migrantov eh, pod, eh, predstavuje motiváciu. Hovoríme teraz o riadnej migrácii. Našim cieľom by malo byť zvýšiť právne možnosti riadnej migrácie, tým zlepšiť dôveru verejnosti v kapacitu štátov riadiť vnútroštátne trhy, vrátane zásadných príspevkoch migrantov. Do roku 2020 očakáva sa od EÚ, že bude mať nedostatok milióna pracovných síl v oblasti zdravotníctva, zatiaľ čo tisíce voľných miest existujú v oblasti informačných technológií. Uvedomujem si príležitosť pre flexibilné trhy práce a prístup, e, ktorý je možný prostredníctvom systému modrých kariet, ale to by sa nemalo obmedzovať len na vysokozručnú pravo, e, pracovnú silu, umy, umožniť prístup pre rozšírenie možností pracovnej mobility, ako i zjednotenia rodín a pre účely vzdelávania. To všetko zníži potrebu pre mnohých ľudí, aby migrovali cez nelegálne kanály a zatiaľ splní jasnú potrebu preto, aby mnohé spoločnosti splnili si potreby, potreby, ktoré často sa naplňajú v rámci šedej ekonomiky. Návraty a readmisia sú, dôležitá, sú dôležité pre riadenie hraníc a tie si vyžadujú pokročilú medzinárodnú spoluprácu, no musia byť vedené v bezpečnosti a, e, a pri rešpekte ľudských práv. Ochranu nemožno nejakým spôsobom outsourcovať. Návraty musia byť e, v rešpektovaní najlepších záujmov ľudí, ľudí, detí a všetkých procesov. Právo, ktoré bude správne a spravodlivo aplikované, zostáva byť naďalej kľúčom európskych hodnôt a, a úspechom EÚ. A iróniou je, že je to práve tento dôvod, ktorý robí z EÚ atraktívnym subjektom. Pokiaľ budú tieto princípy narušané a bude snaha udržať e, migrantov bokom. Myslím, že e, to bude príliš vysoká cena pre európsky projekt. No a na záver dovolte mi dotknúť sa otázke integrácie a antimigrantských e, pocitov v Európe. Uvedomujem si, že migranti sú často diabolizovaní, hovorí sa, že sú hrozby alebo bremeno a že si nezaslúžia právo mať ochranu. Pokiaľ takéto vnímanie nebude spochybňovanie, tak hrozí riziko, že sa stane prevládajúcim v krajinách pôvodu i v krajinách príjmajúcich. Chcem vyzvať, aby Európska únia a jednotlivé štáty urobili viac pri riešení integrácie migrantov, riešili ich zraniteľnosť ako i potreby komunít, ktoré ich vítajú. Niektoré z najprosperujúcejších krajín vo svete boli vybudované čiastočne i vďaka práci cudzincov. Myslím, že neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by to nemalo pokračovať i dnes a prečo by sa to nemalo uznať. E, dodržiavanie právnych záväzkov ako i povinnosti e, členských krajín EÚ si vyžiadajú prístup, prístupy k migrantov na základe kolektívneho úsilia a pri zohľadnení solidarity medzi všetkými krajinami, či už sú to krajiny pôvodu, tranzitu alebo destinácie. To všetko smerom k uľahčení mobility, mobility ľudí, bezpečným, riadeným spôsobom a ja sa veľmi teším na spoluprácu s vami všetkými smerom k tomuto cieľu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Harber, za váš prejav. Poprosím, dodržujte čas, pretože o štvrtej predseda Juncker odíde z parlamentu a predtým budeme mať 10 minút tlačovú konferenciu. Takže máme 10 minút. Pán Markula, predseda výboru regionov, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vysokí predstavitelia, vážení hostia, keďže sme dostali dôveru našich občanov a vzhľadom k očakávaniam, ktoré dnes, dnes cítim, chcem zdôrazniť ešte raz pred lídrami Európskej únie, ako významný je dosah manažmentu toku migrantov na regióny, mesta a obce. Ďakujem predsedovi Tajanimu za to, že pozval dnes viacerých eh, primátorov, starostov, zástupcov výboru regiónov, aby priamo hovorili o skúsenostiach z terénu pri riadení krízy, pri integrovaní migrantov a boji proti riziku radikalizácie e, v rámci vlastných komunít. Vrátil som sa práve z Tesalonik a Aten, kde som sa stretol s občanmi, ako i s miestnou samozprávou e, v práci na, pri, pri východných hraniciach. Mnohí členovia nášho výboru e, priamo pracujú s e, migrantmi, či už v Taliansku, e, v Macedónsku a v ďalších krajinách. E, dôležité, aby sme si uvedomili súčasnú situáciu. Takmer 10 týchto migrantov prichádza od, z Líbie centr, centrálnou stredomorskou cestou a sú obeťami pašerákov a kriminálnych živlov. Situácia v Turecku je tiež E, špecifická, mimoriadná a vyžaduje si finančnú podporu zo strany EÚ. Z, legislatív, z pohľadu legislatívneho rámca sme presvedčení o tom, že dohoda o reforme dublinských pravidel sú potrebné. Občania chcú EÚ, ktorá chráni e, Európsku úniu a azylový systém musí byť efektívny, účinný, e, založený na princípe solidarity. Mnohé mesta a obce sú priamo zasiahnuté migračnými tokmi no majú potenciál uspieť. Preto solidarita je potrebná, podporená zlepšenou inštitucionálnou spoluprácou, ako e, to dnes navrhuje Európsky parlament. Je potrebné urobiť ešte veľa práce a my sme pripravení sa na ne podielať. Uvediem príklad našej práce s Líbiou. Spolupráce s Líbiou na základe súčasnej situácie sme e, sa rozhodli nadviazať spoluprácu s, so starostami obcí v Líbii, miest v Líbii, ktorí boli zvolení e, a nadviazať spoluprácu s európskymi partnermi. Máme členov, starostov z Flámska, Morsia, z viac mesta Mekelen, Trieste, Vila, Real a Nikozie a mnohých ďalších, ktorí dnes pomáhajú e, líbyským kolegom organizovať školenia, vzdelávanie, aby sa vybudovala budúcnosť pre regióny a mesta v Líbii. Drahí kolegovia, dovolte mi na záver povedať, že keď hovoríme o manažmente migrácie, tiež musíme hovoriť o integrácii migrantov. Lokálne aktivity vo všetkých častiach Európy sú potrebné. Humanitárna práca je zásadná a máme množstvo dobrovoľníkov, s ktorými spolupracujeme. Ako iste vieme, jeden prístup nefunguje vo všetkých prípadoch a preto musíme aplikovať riešenia šité na mieru e, na danú lokalitu, dané obce. A preto máme množstvo občanov, ktorí ako dobrovoľníci pracujú a spolupracujú s našimi miestnými zvolenými zástupcami. Je to preto na nás, aby sme túto prácu urobili v teréne. A ešte raz chcem poďakovať predsedovi Tajanimu za túto iniciatívu. Sme pripravení pracovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Pán predseda Markula, za to, že ste vyzdvihli tú prácu, ktorú vykonávajú miestne, spoločné, provinčné, regionálne e subjekty, aby integrovali, aby pomohli vyriešiť problémy eh, príjmu eh, tak utečencov, ako aj, aj pristahovalcov je naozaj výzačná. Teraz eh, privítam pána Dasisa, eh, pretože ide aj o otázku, ktorá má sociálny charakter a kde treba čeliť aj sociálnym otázkam. Pani podpredsedníčka Mogherini takisto zdôraznila tento aspekt, takže si vypočujeme príspevok Výboru pre sociálne záležitosti. Pana Dasiho, ďakujem pekne, pán predseda Tajany. Najprv by som chcel tu vyzdvihnúť iniciatívu, ktorú ste e, spustili, vďaka čomu bola zorganizovaná táto konferencia na vysokej úrovni pre otázku migrácie, riadenia migračných tokov. Prečo sa to týka všetkých našich e, spoločností za to, že ste takisto pozvali aj mňa ako zástupcu výboru pre sociálne záležitosti, aby som sa aktívne mohol zúčastniť s našimi kolegami na tejto konferencii. Problematika imigrácie je všade prítomná a takisto aj e, príhovory alebo eh, hm, všetko, čo sa týka migrácie, sa môže a pretavuje do všetkých stránok nášho života. V všetkých členských štátach v prospech eh, novej migračnej zákonnej politiky robíme už dlhšie všetko, aby sme mali naozaj účinnú politiku pre oblasť spoločného azylu, ktorá by sa opierala o eh, solidaritu. Avšak ešte predtým treba rozlíšiť problémy utečencov od problémov ekonomických pristahovalcov, pokiaľ ide o utečencov. My, Európania, sme povinní, povinní naozaj niečo pre to urobiť, pretože sme si hrdí, sme hrdí na svoju civilizáciu, na uh, svoju priestor slobody a preto musíme aj iným ľudským bytostiam, ktoré sa snažia ujsť pred vojnou a smrťou, udeliť tento azyl. Takisto sme povinní to urobiť, pretože všetci naš, všetky naše štáty sú uh, signatármi dohovoru z roku 1970. Tento dohovor bol uh, práve podpísali kvôli tomu, aby sa mohli príjmať e, utečenci z východných krajín. A teraz môžeme konštatovať, že niektoré východné krajiny práve nechcú podpísať e, takúto dohodu a nechcú dokázať solidaritu. Pokiaľ ide o návrh komisie, ktorý bol sformulovaný na jeseň 2000, 2015 relokalizácie eh, mnohých žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorú eh, mnohí osoby nechceli akceptovať. Eh, myslím, že len 0,37 populácie Európskej únie akceptovala tento návrh. Škoda, že sa nám to nepodarilo kvôli nedostatku vôle niektorých členských štátov pretože niektorí musia prijímať tisícky, tisícky osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Chcem tu vyzdvihnúť predsedu Európskej komisie, ako aj celú Európsku komisiu, za to, že prijela túto iniciatívu a, a, a obratila sa na Európsky súdny dvor a začala práve s konaním e, s postupom pre nekonanie voči členským štátom, ktoré nekonajú v tejto oblasti. Európsky hospodársky sociálny výbor sa domnieva, že je potrebné E, zabezpečiť účinnú a flexibilnú reformu pre spoločnú azylovú politiku a vytvoriť taký postup, ktorý by bol naozaj spoločný, ktorý by zabezpečil záruky, ktorý by bol dôveryhodný, ktorý by bol účinný a ktorý by zlepšil zákonné e, prostriedky pre Európsku úniu v rámci dodržiavania ľudských práv a takisto obetí, persekúcií, pokiaľ ide o ekonomických e, migrantov, to je niečo iné. Určite, že ich sú desiatky, desiatky tisícov ľudských bytostí, ktorí chcú migrovať do Európskej únie. Nebuďme pokryci práve z tohto dôvodu. Nie je možné tieto tisícky, desiatky tisícky a milióny tu o, e, privítať. Preto potrebujeme e, síce na jednej strane e, pristiahovalcov, avšak takých, ktorí prichádzajú zákonnou cestou. A preto spolupráca s tretimi krajinami je naozaj zásadná v rámci tejto spolupráce, aby bola naozaj účinná v oblasti boja proti eh, hlbokým príčinám migrácie, okrem investícií, pretože som si tu vypočul predsedu Európskej komisie a pani vysokú predstaviteľku, pokiaľ ide o investície, že je to tiež dôležitá zložka. Avšak okrem oblasti investícií, ktoré sú veľmi dôležité pre tieto krajiny, nemôžeme strácať zo zreteľa takisto aj politický rozmer, inštitucionálny a takisto administratívny rozmer stability, ako aj prosperity v týchto krajinách. Preto je potrebné prispôsobiť túto stratégiu tak, aby sme čo najrozhodnejšie podporili a zacielili naše aktivity, aby sme sa snažili vyriešiť tieto konflikty posilnením vládnych zložiek, posilnením demokracie, ako aj eh, hm, ľudských práv a zabezpečením a presadením demokratickej spoločnosti. <clears throat> Ďalej, pokiaľ ide o pobreznú stráž Európskej únie, nie je normálne, aby to bola povinnosť niektorých periférnych krajín toto zabezpečovať, pretože teraz sa to týka krajín na juhu. Ale možno, že na, zajtra to bude, budú krajiny na východe. Nemôžu zostať sami. Strážiť hranice Európskej únie musí to byť záležitosť a spoločná vec Európskej únie. Preto chceme naozaj vyzdvihnúť e, tak Frontex, jeho činnosť, ale ešte musíme veľa toho urobiť, aby sme zabezpečili pokrok. Dúfam, že to je všetko na začiatku, len predzvesť začiatku spoločnej európskej politiky v tejto oblasti. Pokiaľ ide o pristiavcov a utečencov a na miestnej úrovni, je naozaj dôležité, aby sme podporovali vzájomnú rešpekt nových príchodziacich zo strany miestneho obyvateľstva a naopak pretože integrácia utečencov a pristahovalcov sa môže zabezpečiť len v rámci sociálnej globálnej politiky. To znamená, že je potrebné zohľadniť problémy, ktorými ľudia, ktorým ľudia čelia v miestnej uh, uh, úrovni. Uh, mali by sme sa skúsiť vžiť do ich tela, do ich kože. Uh, Eh, zoberte si takého dôchodcu, ktorý má malý dôchodok, alebo eh, nezamestnaného hm, slobodného človeka, ktorý povie, že nemôže harmonicky eh, podporovať integráciu do takejto spoločnosti takých pristahovcov, kde mnohí ľudia sú konfrontovaní s chudobou. Občianská spoločnosť aj aktéry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a sú vyzvaní, aby zohnali ešte dôležitejšiu, aktívnejšiu úlohu, aby sa zabezpečilo vzájomné pochopenie, lepšie privítanie, integrácia nových pristahovcov. Je to naozaj vážny problém. Je to problém tak humanitárny. Od prvého príznaku krízy, tak ako to bolo v januári 2016 e, členovia našich krajín išli do 11 členských štátov EÚ, aby e, sa stretli so zastupcami občianskej spoločnosti, ktorí pracujú s prisťahovalcami, aby vedeli, aké sú ich potreby, aké sú ich e, dobré skúsenosti, dobrá prax v súčasnej utečeneckej kríze. Našim záverečným cieľom je pomôcť užitočne k tomu, aby sa vypracovala nová politika v rámci EÚ. My sa nepokúšame o to, pán predseda, aby sme zistili, aká je tá ozajstná pravda, ale naše návrhy sú plodom práce neustáleho dialógu s zástupcami občianskej spoločnosti a naše návrhy sú syntézou všetkého toho, čo sme sa naučili. Myslím, že musíme byť rozumní a realisti tak na európskej úrovni, ako aj na miestnej úrovni, aby sme z toho naozaj čerpali. Ďakujeme. Grazie, grazie, caro Ďakujem, pán predseda. A teraz na záver, ešte predtým, než začnú dva okrúhle stoly, teraz dáme pánovi zastupcovi uh, uh, Medzinárodnej organizácie pre utečencov, pán nový Turk a potom a takisto aj zastupcovi Európskej banky pre investície. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim tak stručne, ako sa to len dá. Včera sme mali uh, komplikovaný deň a pre nás je to dôležité, aby sme zverejnili v EKR štatistiky a toto je neustálou pripomienkou toho, že uh, naozaj uh, takýto rozstyl to je E, tieto e, čísla hovoria sami za seba. 65 no, miliónov ľudí sú predmetom, predmetom násilia a konfliktov. Ale my musíme tieto čísla rozloč, rozložiť. Dve tretiny z týchto 65 miliónov nie sú schopní vrátiť sa do uh, svojich krajín. 17 miliónov z týchto uh, utečencov UH, UHNCR. 84% z nich sú v veľmi chudobných podmienok. Takže tuto my musíme naozaj zareagovať veľmi rýchlo, zamyslieť sa nad tým, to je dôležité. Jeden z veľkých výdobitkov humanity je azyl. Je azyl, je ochrana tých ľudí, ktorí to potrebujú. Je to eh, konvencia z roku 1951. Toto bol nástroj, ktorý bol vytvorený eh, následne po druhej svetovej vojne. Eh, po druhé, Títo utečenci nám pripomínajú, že žijeme v svete, ktorý e, nie je nezávislý. My závisíme od, od, od toho a hovoríme, že e, musíme konať lokálne, ale myslieť globálne a musíme sa pozrieť, ako to funguje všade, pretože my musíme naozaj dennodenne robiť tie potrebné veci pre týchto utečencov ale pre niektorých je to hrozba, títo utečenci, je to hrozba pre ich identitu a možno, že nikdy ešte v živote takéhoto utečenca nestretli a to poukazuje na to, že títo utečenci nie sú ľudia, ktorí nám chcú niečo vziať, oni môžu a oni chcú pri, prispievať v našej spoločnosti, ak im dáme túto šancu. Čiže musíme mať lepšie integračné programy. A možno vás neprekvapí, že generálny tajomník Spojených národoch už v 46. povedal, že toto je medzinárodná záležitosť. A moja posledná úvaha, nie je pochyb o tom, že budúcnosť je multilateralizmus toto je v záujme každého štátu, aby sme vypracovali multilaterálny rámec v rámci Európskej únie, sme ukázali cestu, ale musíme sa poučiť aj zo situácie z roku 2015 a mm, my sme vám predložili množstvo návrhov Európskej únii, ako aj jej členským štátom, že musíme sa venovať aj podrobnostiam tohto azylového systému. Nebude si to vyžadovať nejakú veľkú zaangažovanosť, ale musíme na tom pracovať a na globálnej úrovni, ako to už bolo uvedené predtým a toto je jedinečná možnosť, jedinečná príležitosť, aby sme uviedli do života to, čo minulý rok v New Yorku bolo prijaté na samite lídrov, pokiaľ ide o utečencov a migrantov a generálne zhromaždenie toto prijalo, takže naozaj to musíme uviezť do života a ja som veľmi rád, že vy sa do toho angažujete, ale musíme sa zamyslieť nad tým, ako to, ako to uviezť do života. Ďakujem. Thank you very much for your contribution, Mr. Turk. A teraz eh, odovzdám slovo pánovi, predsedovi, pánovi podpredsedovi Európskej eh, investičnej banky, pánovi Skanapim. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Európskeho parlamentu. Pán predseda komisie, vaše excelencie, E, Európska banka tiež hrá svoju úlohu pri riadení migrácie na oboch stranách Európskej únie. Ako už bolo povedané, ekonomická a hospodárska migrácia je s dôležitou záležitosťou, je problémom pre Európsku úniu. Takže toto sú e, dlhodobo udržateľná e, e, odolnosť a hospodárska odolnosť, ale aj nestabilita. Toto je veľmi dôležité riešiť z dlhodobého hľadiska. Európska únia musí spolupracovať so všetkými, ktorí sú ochotní a musíme pracovať v rámci daných podmienok. My musíme využiť naše znalosti, skúsenosti, zdroje. Naše finančné inštitúcie musia aktívne spolupracovať, aby riešili tieto potreby. V roku 2016 sme mali 84 miliárd a z toho 4 miliardy sa využili na, ochranu hraníc a Mali sme tu rôzne operácie minulý rok v rámci Európskej únie a niektoré z nich priniesli konkrétne výsledky. My chceme mať lepšie sanitačné možnosti pre 6,5 milióna ľudí, elektrínu, vodu, tiež e, elektrický zdroj pre 250 tisíc domácností, transport e, tiež 7 tisíc pracovných, 700 tisíc pracovných miest mimo Európskej únie. Takéto investície si myslíme, že vytvoria túto hospodárskú odolnosť a budú bojovať proti zdrojom migrácie, ale my vieme, že musíme robiť viac. My musíme podporovať aj tie e, národné, regionálne orgány, aby sme zabrzdili tieto toky migrantov. Musíme sa zamerať na určité členské štáty, musíme investovať e, do týchto do týchto e, migrantov. My musíme vytvoriť aj ubytovanie, ktoré by bolo vhodné pre týchto migrantov a utečencov, takže toto neskôr potom bude transformované do ďalších možností. Potom Západný Balkán, južné susedstvo, tam sme veľmi rýchlo e, spustili túto iniciatívu hospodárskej odolnosti a toto je podporované Európskou investičnou bankou a okrem toho, čo robíme my, okrem toho budeme poskytovať ešte 6 miliard štart financovania na te, do tejto iniciatívy na ekonomickú odolnosť a potom 15 miliard nových in, investícií do roku 2020. A tiež to, tá pôvodná investícia, to bolo 35 miliard a toto by mohlo byť prvým krokom týchto eh, vonkajších vzťahov a v rámci týchto plánov. Táto iniciatíva postupuje, my sme eh, sa zamerali aj na malé a stredné podniky, bolo tam 600 miliónov eur, západný, ba, západné, západné pobrežie Jordánu, eh, Irán, Irak a tak ďalej, ale tiež sa musíme obracať aj na podporu v rámci tohto migračného balíka ECP a tiež e, musíme pokračovať rýchlejšie. A toto sa dá dosiahnuť inovatívnymi investíciami. E, musíme mať e, E, prístup. E, je tam, sú tam 4 milióny e, Afričanov, ktorí prispievajú k, tomuto prospechu. Takže musíme sa pozrieť a na to, aby sme využili kolektívne kapacity, aby sme riadili tieto migračné výzvy. Tu musia prispievať všetky členské štáty, inštitúcie, lokálne, regionálne orgány, medzinárodné a inštitúcie a organizácie a to tým najefektívnejším spôsobom. My takto robiť budeme a Európska banka je najaktívnejšou inštitúciou v tomto financovaní a my sme robili aj expertízy, pokiaľ ide o pôžičky a granty, poskytujeme technickú pomoc, ktorá je veľmi dôležitá pri príprave projektov a tiež využívame existujúce štruktúry, podporujeme máme partnerstvo, v partnerstve s vami všetkými budeme v tomto pokračovať, aby sme priniesli stabilitu a prosperitu. A predovšetkým musíme vytvoriť nádej, použijem vaše slova, pán Tajani. Ďakujem. Grazie mille, ringrazio tutti gli autorevoli ospiti che hanno partecipato a questa Ďakujem všetkým. E, Toto bola úvodná časť e, tohto dňa, ktorý, e, ktorý je venovaný imigrácii. Spoločne chcem poďakovať všetkým zástupcom, najvyšším predstaviteľom Európskeho parlamentu, ktorí umožnili toto stretnutie. Ďakujem tlmočníkom, ďakujem členom môjho kabinetu, hlavne Klatinimu a takisto chcem poďakovať všetkým parlamentným skupinám, ktorí sa tu aktívne zúčastnili a ktorí pomohli k tomu, aby e, táto diskusia bola efektívna. Teraz bude tlačová konferencia pána predsedu Junckera, takisto pani vysokej predstaviteľky e, Mogherini. Medzi tým e, hneď začnú dve dva okrúhle stoly. Prvý ohľadom riadenia imigrácie, takisto aj prisťahovalectva v tejto sále. Tomuto bude predsedať predseda pre uh, ľudské slobody pán Moreš. A druhý okrúhý stôl sa bude konať eh, v sále oproti hemicyklu 3C050. Tam bude predsedať eh, predseda pre výboru pre Eh, rozvoj McHevana. Chcem poďakovať pánovi predsedovi Moraešovi a odozdávam mu slovo, aby mohol pokračovať v tejto novej fáze. Ešte raz chcem poďakovať všetkým.